A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to správa pána Jakolina o zriadení Európskej prokuratúry. Najprv poprosím pána spravodajcu na 4 minúty. Grazie, signora presidente, signora... Ďakujem, pani predsednička. Pani komisárka, rada Chcel by som e, poinformovať o možnosti zriadiť e, Európsku prokuratúru. Ďakujeme komisii za vyslanie silného signálu, to znamená vytvorenie spoločného systému a priestoru trestného práva. Bol uverejnený legislatívny balíček pripravený Eurojastom a e, znamenalo by to aj určitú revíziu OLAFu. Európsky parlament samozrejme tomto smere vyvíja veľkú aktivitu aj v rámci výboru KRIM, ktorého som bol spravodajcom. My sme stanovili zoznam priorít, ako aj harmonogram tohto programu. Vypracovali sme odporúčanie pre komisiu a pre členské štáty na obdobie rokov 2014 až 2020 o boji proti trestnej činnosti aj prostredníctvom vytvorenia orgánu EÚ, ktorý by mohol stíhať takéto trestné činy, ktoré poškodzujú európske finančné záujmy. E, e takisto boj proti e, podvodom, posilnením justičnej spolupráce a policajnej spolupráce. To si vyžaduje eh, použiť zdroje, ktoré by mohli byť v opačnom prípade použité na školstvo, zdravotníctvo, a inde, ale to sú všetko prostriedky, ktoré sú zneužité a odklonené. E, pani e, komisárka, je potrebné, aby tento úrad bol racionálny, aby bol štihlý, aby spolupracoval s OLAPom, s komisiou a chcel by som sa tu poďakovať za spoluprácu komisii aj tieňovým spravodajcom. Dohodli sme sa na kompromisných pozmenujúcich návrhoch, ktoré zodpovedajú našim očakávaniam je potrebné, aby sme do textu zakotvili ustanovenia o zákonnom sudcovi a o ďalších inštitútoch, ktoré je potrebné rešpektovať. Vyjadrili sme sa aj k praktikám vyšetrovania priateľnosti dôkazov a tu treba posilniť procesné záruky pre osoby, ktoré sú obvinené alebo obžalované. Musí to byť súčasťou celej infraštruktúry, treba posilniť ovplyvniť aj e, súdne preskúmanie. Tu budú zohrávať väčšiu úlohu národní sudcovia, ale aj Európsky súdny dvor. E, teraz je teda na rade, aby konalo. Pani komisárka, zajtra budeme hlasovať. Dúfam, že za túto správu za túto e, priebežnú správu, ktorá je odrazom autentického názoru Európskeho parlamentu. Ide nám o to, aby tento úrad fungoval dobre, aby optimálne využíval svoj mandát a aby mohol uplatňovať aj už existujúce európske príkazy, a bude takisto e, uplatňovať európsku justíciu. A pokiaľ ide o balíček proti praniu špinavých peňazí, tak tu je potrebné zaviesť transparentnejšie pravidla, aby úrad dokázal lepšie odhalovať podozrivé finančné transakcie, ktoré môžu predstávať podvody proti európskym rozpočtovým prostriedkom a korupciu. Dúfam, že ďalší parlament bude v tejto činnosti pokračovať, pretože doterajšie výsledky boli veľmi dobré. Pochopiteľne je potrebné rešpektovať eh, zásady subsidiarity v trestnej justícii. E, pochopiteľne je potrebné veľmi intenzívne bojovať proti podvodom, ktorý, ktoré sa týkajú európskych finančných prostriedkov, ktoré je potrebné lepšie a účinnejšie využiť v službe európskym občanom. Ďakujeme pani Jakoblino a pani Vivian Redingová za komisiu. Ďakujem. Um, Pani predsednička, ďakujem spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom za to, že e, sa vyjadrili a vyjadrili svoj názor už v tomto počiatočnom štádiu celého procesu. Je to signál naliehavosti lepšej ochrany rozpočtu EÚ pred e, zločineckými skupinami. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí konštruktívnym spôsobom prispeli k tejto vynikajúcej správe a e, samozrejme budeme veľmi pozorne sledovať e, stanoviska parlamentu aj v rámci rokovaní v Rade. Máme spoločnú úlohu. Je to úloha bojovať proti zločinom, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ podvody, ktoré ovplyvňujú rozpočet EÚ, e, vedú k strate niekoľko stovák miliónov eur každý rok, ale zároveň podrývajú dôveru európskych občanov ich inštitúcie. A toto je dôvod, pre ktorý musíme bojovať proti korupcii, budeme musieť bojovať proti trestnej činnosti. Úrad Európskeho prokurátora e, má za cieľ posilniť e, e, snahy členských štát, štátov v boji proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Európskej únie. E, Európska komisia na žiadosť parlamentu predložila tento návrh v júli minulého roka. Zodpovedá to finančnému rámcu, ktorý predstavuje smernica o boji proti podvodom, rôzne ďalšie procesné predpisy, ako aj činnosti Eurojustu. Navrhujeme integrovaný a decentralizovaný model prvom rade s cieľom vyhnúť sa vytvoreniu novej, e, drahej paralelnej štruktúry a po druhé s cieľom využívať odborné skúsenosti jednotlivých členských štátov. Ďalej ide nám o zaručenie nezávislosti Európskej prokuratúry. Toto je podmienka sine qua non, ak chceme zabezpečiť dôveryhodnosť tohto nového úradu. Všetky aktivity Európskej prokuratúry sa musia riadiť zásadou, ktorá je zakotvená v charte základných práv, vrátanie ochrany e, spravodlivého súdneho e, procesu, ako aj rovnosti zbraní alebo práva nesmieť byť e, dvakrát odsudený za rovnaký trestný čin nebis in idem. Chcela by som sa zmieniť o dvoch aspektoch, o ktorých sa hovorí v tejto správe. Sú to procesné práva a súdne preskúmanie. Súhlasím s, so správou, pokiaľ ide o procesné práva. Rešpektovanie minimálnych štandardov EÚ v oblasti práv jednotlivca v trestnom konaní vo všetkých členských štátoch to je kľúčový prvok pre adekvátne fungovanie Európskej prokuratúry. Navrhované nariadenie má preto za cieľ poskytnúť čo najvyššiu mieru ochrany pre podozrivé osoby, e, proti ktorým Európska prokuratúra otvorí trestné stíhanie. Myslím si, že to má zásadný význam na vyváženie právomoci vyšetrujúcich a e, prokurat, e, vyšetrujúcich orgánov a prokuratúry. Preto sme tu ako kľúčový prvok návrhu e, vniesli veľmi silný systém ochrany práv obvinených, ktorý vychádza z aký únie v tejto oblasti, ako aj z vnútroštátnej legislatívy. Navrhované nariadenie potvrd, e, udeluje nové práva priamo obvineným, ktoré sa, ako je napríklad právo e, získať podávať a predkladať dôkazy. Teraz prejdem k súdnemu preskúmaniu. Súdne preskúmanie vnútroštátnymi súdmi a možnosť predbežných e, uznesení e, súdneho dvora, čo sa v návrhu predpokladá, zaručí e, komplexnú a jednotnú kontrolu. E, napriek tomu komisia je otvorená aj pre ďalšie možnosti posilnenia súdneho preskúmania v rámci rokovaní v Rade, vrátanie možnosti posilnenia úlohy Súdneho dvora Európskej únie. Takisto by som vás chcela informovať, že som mala veľmi konštruktívnu diskusiu s ministrami. E, bolo to minulý týždeň na zasadnutí Rady pre spravodlivosť. Grecké predsedníctvo položilo ministrom tri otázky, pokiaľ ide o dielbu práce, procesné záruky a e, rozdelenie moci. Diskusia dokázala, že tieto ciele majú širokú podporu a že bude potrebné ďalej pokračovať na technickej úrovni. Som presvedčená, že čím viac štátov sa zapojí do tejto európskej iniciatívy, tým lepšie budeme chrániť vo všetkých členských štátoch európske peniaze. E, posledné diskusie v rámci rady ukazujú, že máme nádej získať e, na tento účel veľa členských štátov, čo je dobrá správa. Komisia z toho dôvodu má naďalej otvorený prístup a budeme sa snažiť e, nájsť primeraný kompromis. Preto táto vaša správa prispieje k pokroku v diskusiách v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. A keďže pán kolega Lamasúr sa tu momentálne nenachádza, poprosím kolegyňu Gresle. Vážená pani predsedničko, vážená pani komisárka, je skutočne zahambujúce, že rada sa nezúčastňuje tejto diskusie a pravdepodobne to je signifikantné pre celý tento proces. E, my dosť naivne chceme e, vytvoriť inštitúciu, ktorá vlastne by mohla predstavovať určité riziko pre občanov a neprinesie to žiadnu ochranu. A to po desiatich rokoch diskusie som skutočne prekvapená z toho, čo predložila komisia. Tie slabiny sú tu stále. Nedokonala justícia v jednotlivých členských štátoch, aby som teda vyhla slovu vo veľa členských štátoch a v tomto kontexte komisia nerobí nič. To rozhodujúce je stále to, aby sme zmenili to, čo nefunguje teraz. Mám, ja som predložila 5 pozmeňujúcich návrhov, ktorých som chcela teraz podporiť aby sa Európsky parlament mohol vyjadrovať ku konkrétnym otázkam, pokiaľ ide o európsky trestný poriadok a takisto aj pokiaľ ide o otázku e, e- práce v Bruseli, pretože myslím si, že Brusel by mal v tejto oblasti ísť ako vzor. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Gresle. A teraz dostane slovo kolega Regner, kolegyňa Regnerová. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka. Čo to stojí, ak nemáme Európsku prokuratúru 100 e, tisíce eur? To je naozaj vysoká suma a prečo je to tak? E, iba v piatich prípadoch sme mali vyslovene viny. A teda naozaj mnoho faktorov hovorí za to, aby sme vytvorili Európsku prokuratúru, ktorá môže byť efektívnym nástrojom bojovať proti e, zločinom. Sú však rôzne prekážky, e, tak ako napríklad žltá karta, ktorú používa celkovo 14 členských štátov. Ja vo svojom stanovisku v mene výboru pre právne veci som upozornila najmä na vzťahy Európskej prokuratúry k OLAFu, Eurojustu a Europolu. Tam totiž je veľa čo zlepšovať tak, aby sme vytvorili naozaj koherentný právny rámec. Teda rozhodne podporujeme vytvorenie Európskej prokuratúry, ale predsa len musíme to vnímať e, a reálne, pretože máme pred sebou ešte veľmi dlhú cestu. Ďakujeme pekne, pani Regner. Teraz e, pani Holmajer, pani predsednička, pani komisárka. V zásade som e, potešená tým, že komisia v oblasti spolupráce v trestných veciach chce e, podporovať tieto kroky a snaží sa takto podporovať e, efektívny boj proti e, zločinom. My v parlamente napríklad v správe mimoriadného výboru pre organizovaný zločin a pre nešpinavých peňazí tam konštatujeme, že efektívny boj proti takémuto zločinu môže byť rozhodne v finančnom záujme členských štátov, aj keď som sklamaná, a tu chápem kolegyňu Gresle, som sklamaná z toho, že nie sú žiadne finančné ani obsahové kompetencie, ktoré by sa tu stanovovali. Um, organizovaný zločin má obrovský dopad na rozpočet EÚ, či sa to už týka um, zločinnosti na internete, ďalej obchodovania s ľuďmi, pašovania a tak ďalej. Bola by som radšej, keby sa pozornosť e, upriamila skôr na e, dôležitejšie oblasti, okrem iného na Eurojust, pretože doposiaľ Európska prokuratúra nedostala žiadne pridelené prostriedky navyše ani personál. Eurojust toto všetko musí robiť zo svojich vlastných zdrojov. Musí to zabezpečiť aj okrem svojich bežných povinností. Tento rok máme 2213 osôb, ktoré museli vyriešiť e, viac ako 2000 prípadov. O 10 rokov budeme mať iba 190 pracovníkov na rovnaké množstvo prípadov. Myslím, že to rozhodne poukazuje na to, že e, je to nedostatočné vybavenie. Ďakujeme pekne pani Holmajer. Teraz pani Sipel, mene socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Zločinnosť e, voči finančným záujmom EÚ. To má veľmi priamy dopad na európskeho daňovníka a aj preto naša politická skupina v zásade sa vyslovila za zriadenie Európskej prokuratúry. Avšak návrh komisie vo svojom aktuálnom znení je problematický, pretože na jednej strane chceme európskeho prokurátora s rozsiahlymi pravomocami a na druhej strane vidíme, že naďalej Musíme pracovať na zavedení minimálnych noriem na európskej úrovni, čo sa týka e, postupov konaní, ale vyžaduje si tento proces oboje, aj aby sa dostali obvinení pred súd, ale aby sa zachovali všetky práva obvinených v postupoch súhlasu môžeme mať len prijatie alebo zamietnutie. Preto je dôležité, aby sme vyslali jasný signál v tých veciach, kde žiadame vylepšenie. Napríklad pokiaľ ide o e, postupové práva, toto je potrebné ďalej harmonizovať, ďalej Európska prokuratúra musí byť nezávislá a zároveň je potrebná dostatočná právna pomoc pre príslušné osoby. Musíme presne zadefinovať to, kedy vôbec má nastúpiť dokonania táto Európska prokuratúra. Taktiež, eh, čo sa týka prístupu k dôkazovému materiálu, toto eh, sa nesme harmonizovať na úplne najnižšej úrovni. V každom prípade považujem za dôležité, aby Európska prokuratúra najskôr eh, mala na starosti iba boj um, proti zločinom, ktoré sa týkajú finančných záujmov EÚ. Naša správa jasne popisuje hraničné body, ktoré sú dôležité pre ďalšie rokovanie s radou, pretože chceme, aby sa trestná činnosť, e, aby sa s ňou bojovalo, tak aby sme dosiahli zlepšenie našich príjmov do rozpočtu, ale najmä s cieľom zlepšenia právnych štandardov. No a ešte na záver musím pripomenúť, že sa do toho musia zapojiť všetky členské štáty, inak takéto opatrenie nemá absolútne žiadny význam. Ďakujeme pekne, pani Sipel. Teraz e, pán, pani Weber. Kolegovia, chcela by som sa najskôr poďakovať spravodajcovi za jeho prácu a všetkým tedem spravodajcom za ich eh, podiel na tejto správe. Chcem oceniť návrh komisie a som presvedčená, že v budúcnosti Európska únia by rozhodne mala prospech z rozsiahleho návrhu s cieľom vytvoriť európsky priestor trestnej spravodlivosti eh, zriadenie Európskej prokuratúry, ktorá by mala na starosti ochranu finančných záujmov EÚ, je iba prvým krokom v tomto smere. Avšak toto by mohlo byť skutočným testom, či členské štáty sú ochotné zúčastniť sa takéhoto projektu, ktorý by bol ďalším krokom k europeizácii nášho právneho systému. Doposiaľ musíme skonštatovať, že viacero členských štátov prejavilo neochotu zúčastniť sa tohto procesu, aj keď myšlienka vytvorenia Európskej prokuratúry je už relatívne stará, už sa o nej hovorí mnoho rokov a je zahrnutá aj v zmluve. Zároveň platí, že toto úsilie by malo zahrňať aj Európsku, Európsky parlament aj radu, teda oba legislatívne orgány. Čo sa týka právneho základu vytvorenia tejto prokuratúry, toto umožňuje rozhodnutie rady a parlament k tomu musí zaujať iba stanovisko. Ja som presvedčená, že vytvorenie prokuratúry by nemalo nejako narušovať základné práva osôb, pretože v tomto smere má Európsky parlament spolu legislatívne právomoci. Zajtrajšie hlasovanie a správa, ktorú budeme hlasovať, presne toto zdôrazňuje a vysiela rade veľmi jasný signál. Okrem vytvorenia Európskeho orgánu s funkciou vyšetrovania a prokuratóriu musíme taktiež vytvoriť rámec na zaručenie procedurálnych práv a taktiež nápravných prostriedkov pre tých, e, ktorých sa to bude týkať, a to v súlade s našou vlastnou legislatívou o ľudských právach e, a jurisprudencii. Som presvedčená, že viac vzájomná dôvera a solidarita sú princípy, na ktorých musíme stavať v tejto oblasti a chceme naozaj pokračovať v budovaní našich spoločných štruktúr. Ďakujeme pekne. Je na vás modrá kartička a chce vám položiť otázku kolega Žiobro. Ste ochotná ju prijať? Nech sa páči, pán Žiobro. Ďakujem. koleżankę Pani kolegyňa, chcem sa vás opýtať, či si nemyslíte, že by bolo efektívnejšie, ak by sme prenechali fungovanie národných prokuratúr, aby si plnili svoje povinnosti namiesto míňania E, vysokých súm každoročne na vytvorenie novej inštitúcie, ktorá možno nebude efektívna, môže dôjsť k problémom e, k vzájomnému si protirečeniu právomoci pani Weber. Chcela by som povedať, že sa o tomto diskutovala už pred istým časom. Podľa zmluvy je možné vytvoriť Európsku prokuratúru. Nemyslím si, že spôsob, akým sa to nastavuje, bude znamenať, že toto bude byrokratická inštitúcia, pretože naozaj bude pôsobiť cez prokurátorov v členských štátoch. Ja by som bola radšej, keby naozaj Európsky parlament mohol uplatniť svoje spolulegislatívne právomoci. Ďakujeme pekne, pani Weber, pán Albrecht. You, all, to... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať najskôr spravodajcovi a všetkým ostatným tenevým spravodajcom za to, že máme e, túto predbežnú správu. Myslím, že je to veľmi dôležitý signál, pretože musíme na tom pracovať. E, v každom prípade to, čo nie je dobré, je, že tu nemáme prítomnú radu. A tento signál, ktorý my im vysielame, e, musí rada prijať, pretože môžeme napokon iba prijaviť súhlas. A ak rada nám teraz nebude načúvať, tak možno nebudeme poskytnúť náš, môcť poskytnúť súhlas na záver. A sú tu podmienky, ak chceme podporovať cezhraničnú spoluprácu, ktorá je dôležitá, tak musíme povedať aj e, ďalšiu vec, že je potrebné zaviesť spoločné normy v EÚ a spoločne tu v parlamente naprieč politickým spektrom sa nám podarilo získať dostatočné informácie a taktiež e, právo na tlmočenie, na prístup k právnemu zástupcovi. Toto všetko sme predložili rade a preto je veľkým sklamaním, že čo sa týka ďalších krokov, smernica ochrane údajov, tu veľká časť Európskeho parlamentu nechce pokračovať s týmito normami a pritom je to predpoklad, musíme tieto štandardy vytvoriť na to, aby sme mohli vôbec vytvoriť um, orgán Európskej prokuratúry, ktorý tak naliehavo potrebujeme v boji proti zločinu. Ďakujeme pekne. Pán Albrecht, keďže ste spomenuli to, že tu nie je rada, na to poukázala aj pani Gresle. Chcela by som vám odporučiť, aby ste prerokovali tieto veci na politických skupinách, pretože politické skupiny plánujú program, čo sa týka prítomnosti zastupcov rady. Pani kolegyňa Kari v mene GUE. Kontaktne, pani predsedníčka. Ja som e, navrhla, aby parlament zavrhol návrh e, komisie, a vyzývam, aby to urobila aj Rada 14 národných e, parlamentov v 11 rozličných členských krajinách. E, zamietlo tento návrh komisie. Národné parlamenty si myslia, že návrh porušuje princíp subsidiarity príliš veľkej miere. Niektoré parlamenty hovoria, že tento návrh bráni členským krajinám ovplyvňovať e, um, zločiny, ktoré chcú postihovať. Ďalší hovoria, že sa tu poškodzuje právna uh, istota. Ja s tým súhlasím a jeden z problémov je, že komisia toto ignoruje. Nemala by na to mať len žltú kartu, ale celá táto vec by sa mala zamietnúť. Máme tu modrú kartu na vás vytvoriť, Európska únia chce vytvoriť e, úrad e, prokurátora, čo bude mať právomoc na členské krajiny. Britská vláda už oznámila, že e, nechce byť súčasťou tohto programu vláda, ale už oznámila, že chce sa zúčastniť že chce e, splniť tých 35 opatrení. Týchto 35 opatrení e, je najdôležitejších a najrizikovejších e, voči našim tradičným slobodám. Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, rozhodnutie našej vlády zúčastniť sa tohto programu nie je poctivé. Prokurátor bude mať k dispozícii využitie všetkých existujúcich právnych nástrojov, ako napríklad Európsky zátykač a nové nástroje, ako napríklad e, Európsky príkaz na vyšetrovanie. Hoci prokurátor nebude mať priamu pôsobnosť v Spojenom kráľovstve, predstav e, bude mať e, právomoc nad využívaním týchto právnych nástrojov a vláda nemôže toto obhájiť takže snaží sa dosiahnuť toto takými zadnými vrátkami. Ešte stále je tu čas, aby vláda zmenila svoje rozhodnutie a e, nezúčastnila sa týchto 35 opatrení, aby sme sa chránili. Musíme e, to ponechať na e, Európsku úniu, takže to, k tomu bude UKIP reagovať 22. mája. Ďakujem pekne. Pán Bonanini za nezaradených nasleduje. Ďakujem pekne, pani predsednička. k správe pána Jakolínyho. Ďakujem za teda prácu, ktorú vykonal. Som úplne za túto myšlienku vytvorenia úradu Európskeho prokurátora. To je pridná hodnota v oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Myslím si, že je dobré, že rada konzultuje parlament v takýchto otázkach. Aby sme dosiahli želený výsledok, musíme bojovať efektívnejšie s podvodmi, e, ktoré škodia Európskej únie. Žiaľ, e, toto predstavuje vážne riziko pre krajiny eurozóny a teda tým je zdôvodnená potreba vytvoriť takýto orgán z podporu členských krajín, hoci národné parlamenty e, navrhujú, že bude ťažké takéto niečo dosiahnuť a dosiahnuť jednotu v ráde, tak ako si to vyžaduje zmluva o fungovaní Európskej únie v eh, záujme, v ekonomickom záujme EÚ eh, je to, aby sme v tomto pokračovali a tá skutočnosť, eh, že základné slobody občanov sú ohrozené a preto táto správa ide nad rámec odporúčaní rady Eh, úrad prokurátora musí byť nezávislý. Hovorí sa tu aj o potrebe zabezpečiť ochranu pred akýmkoľvek politickým tlakom. Je tu modrá karta zo strany kolegu Albrechta. Ak je to na predošlého rečníka, prepačte, ale to už nemôžeme zrealizovať. Jedine môžete otázku adresovať kolegu, kolegovi Bonanimu. Karta bola adresovaná pani Kári, chcel som sa jej opýtať niečo a vy ste si to všimli. Nie. Ak by som si to všimla, tak by som vám dala priestor, ale vašu požiadavku som dostala neskoro a teraz e, kolegyňa odišla. Dobre, takže mikrofón. Čo som počul predtým, možno, že aj on mi môže odpovedať, je, že očividne tu nie je potreba cezhraničnej spolupráce, že nepotrebujeme zlepšovať veci. Doteraz som od prokurátorov počul a teda ja som členom strany zelených, ktorý je za subsidiaritu a občianskej slobody. Ja som počul, že je tu potreba lepšej spolupráce, pokiaľ ide o presadzovanie práva. E, takže by som chcel vedieť, Pán Albrecht, ako teda zlepšíme túto situáciu? Ďakujem. Kolega Bonanini nemôže a nemá možnosť hovoriť za iného kolegu. Takže budeme pokračovať. Slovo má pán Vos. Ďakujem. Predstava Európskej prokuratúry je vlastne dobrou myšlienkou, avšak e, ako spravodajca pre reformu Eurojustu by som chcel zdôrazniť, že predsa len je tu ešte množstvo otvorených otázok, ktoré najprv treba zodpovedať predtým, než sa návrh nariadenia e, presadí v praxi pre obe aj inštitúcie, takže treba vyriešiť otázky napríklad ako by reformou Eurojustu, ako sa má pokračovať reforme Eurojustu, ak by sme tu mali posilnenú spoluprácu, popri tom na základe posilnenej spolupráce si myslím, že Európska prokuratúra je za, vlastne rozporom sama o sebe, takže mm, Ďalej si môžeme položiť otázku, aký dopad bude mať vytvorenie Európskej prokuratúry na rozpočet Eurojustu a ešte tie e, všeobecné trestnoprávne oblasti v rámci EÚ treba naozaj kriticky preskúmať, či e, treba vyriešiť aj otázky e, konania, či tam majú byť prijaté opatrenia harmonizácie, zohľadňujúc primeranosť, subsidiaritu a národné právne systémy a tradície jednotlivých členských štátov a vytvoriť teda jednotné štruktúry. E, v praktickej práci si myslím, že keby sme to realizovali tak, ako to momentálne e, je, e, vyskytlo by sa množstvo problémov, ktorému prokurátori bude prípad pridelený, ako bude zachovaná nezávislosť, ak budeme mať kolegiálny orgán, v tom návrhu tiež nie je žiadny e, trestný e, poriadok, e, čo sa stane s právami obvineného, pokiaľ ide o zákonného sudcu. Je to vôbec zlučiteľné s tým, že prokurátor si bude môcť vybrať súd. Takže mm, v zásade som za, ale naozaj to treba dobre skonštruovať a myslím, že ešte to tak nie je. Gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne. Bol som ministerstvom spravodlivosti v Španielsku, keď sa schváľovala Lisabonská zmluva a plne podporujem článok 86, kde sa hovorí o zriadení takéto prokuratúry a naďalej to podporujem a z tohto dôvodu je to podľa mňa dobrá správa, že Európsky parlament príjma pozitívne stanovisko voči tejto správe Jakolino. Je to mm, pozitívny pokrok, je to prvý krok, teda mať tú prokuratúru, ktorá bude postihovať podvody a bude brániť e, záujmy Európskej únie, ale musí to byť prokuratúra, ktorá mm, dokáže presadiť spravodlivosť a postihne aj cezhraničných zločincov. Preto je potrebné na jednej strane posilniť Eurojust a OLAF. No a musíme tiež brať do úvahy aj hraničnú líniu medzi národnými prokurátormi a európskym prokurátorom. A ešte treba prekonať inštitucionálne problémy, ktoré existujú niektoré národné parlamenty, um, vyťahli takú žltú kartu, niektoré to uh, naťahujú a bude dôležité uh, mať posilnenú spoluprácu treba skoordinovať aj legislatívnu spoluprácu, aby sme mali nový trestný zákonník v EÚ a preto musíme mať Európsku prokuratúru, ktorá bude skutočne aj v praxi reagovať. Ďakujem. Pán Binev. Milí kolegovia, podporujem vytvorenie Európskej prokurátory, ktorej navýši dôveru a zvýši dôveru Európanov voči európskym inštitúciám a prinesie záruku rovnakého uplatňovania práva v celej Európskej únii, hlavne v krajinách, ktoré e, sú predmetom vyšetrovania, ako napríklad Bulharsko, kde je prokuratúra považovaná za skorumpovanú inštitúciu e, politici, ktorí sa tam správajú ako nejakí zločinci e, a takýmto spôsobom táto situácia bude ošetrená. Je to tiež e, problém, ktorý sa týka e, politických nominácií, čo je značka všetkých krajín, ktoré až doteraz v našej krajine vládli. Európsky prokuratúra bude zárukou profesionality a integrity a to prispieje k dôvere občanov Bulharska. Pán Skúria, ďakujem. Toto je krok vpred. Táto Európska prokuratúra, eh, prokuratúra Európskej komisii a práci pána Jakolínyho ktorému som za jeho prácu vďačný a podporujem ho. Dobre fungovanie e, tohto orgánu sa zabezpečí jedine vtedy, ak bude e, to rýchle a prúžne, ak to nebude poznačené byrokraciou, je potrebné, aby prokurátor bol nezávislý, profesionálny, aby prijímal rozhodnutia rýchlo, s primeraným e, vyšetrovaním a s primeranou ochranou e, všetkých zúčastnených bude to možné zaručiť e, oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, o ktorom hovorí aj zmluva pri rešpektovaní základných slobod. Zároveň sa tu príjmajú rozhodujúce kroky proti organizovanému zločinu, čo je čoraz viacej cezhraničný problém. A samozrejme, jasne, to škodí európskemu rozpočtu. Veľmi často takéto zločiny e, sú ťažko postihnutelné efektívne, pretože sú tu rozdiely v národných legislatívnych rámcoch, ale mm, máme tu efektívne nástroje na zvládnutie tejto situácie, pretože um, musíme e, tu vytvoriť efektívne postihovanie takýchto zločinov na európskej úrovni. Preto táto prokuratúra zabezpečí vyriešenie tohto problému celé EÚ. Pán Karona, ďakujem, pani predsednička. Vytvorenie európskeho e, prokurátora bude dôležitým krokom, prvým dôležitým krokom vpred, e, hoci to určite posledný krok nebude na ceste k silnejšej spolupráci e, členských krajín EÚ v tejto dôležitej oblasti e, trestnej spravodlivosti. Je to dôležité, pretože mm, ide o začatie procesu harmonizácie medzi e, národnými legislatívami a pán Jakolino hovoril o spoločnej oblasti európskej spravodlivosti, čo bude efektívnejšie na boj proti organizovanému zločinu, ktorý už nejaký čas má nadnárodný rozmer. Zločin je oveľa rýchlejší ako mnohé členské krajiny a vy, e, získava priestor, ktorý e, sa už nedá, ktorý ignoruje národné hranice. Členské krajiny idú teda takýmto smerom, ale e, je, majú obmedzené pole pôsobnosti. Každý potrebuje ukázať väčšiu odvahu a spoločne musíme reagovať na túto spoločnú výzvu. Pán Karona, pani Koráca Bild. Pani komisárka, cez hraničné zločiny narastajú a je dôležité navýšiť spoluprácu na európskej úrovni, aby sme efektívne bojovali s hraničným zločinom Zločinci sa nesmú nikde dokázať e, schovať v žiadnom kúte Európy a mm, Európsky prokurátor e, by e, sa mal zaoberať aj finančnou kriminalitou, avšak návrh komisie hovorí o vážnych obavách, pokiaľ ide o rozdelenie zodpovednosti medzi členskými krajinami a Európskou úniou a pridaná hodnota je spochybnená. Ehm, tento systém zasahuje do národných právnych systémov, pretože sa to harmonizujú niektoré citlivé oblasti trestného práva, napríklad prípustnosť dôkazov, opravné prostriedky, ktoré bude e, príjmať Európsky prokurátor. E, zmetok medzi kompetenciami medzinárodnými a európskym prokurátorom znamená, že sa znižuje právna istota. Celá štruktúra nie je jasná, ako to bude fungovať napríklad s národnými delegáciami. Vyšetrovanie sa bude naďalej realizovať na úrovni národných prokurátorov, aby sa vyhlo prekrývaniu, čo by mohlo podkopať spravodlivosť jasné záruky pre práva podozrivých. To treba tiež definovať. Preto vyzývam komisiu, aby zvážila svoje stanovisko, aby predložila nový návrh, ktorý bude lepšie rešpektovať subsidiaritu 14 národných parlamentov zastavili tento proces a to nemôžeme ignorovať. Ďakujem. Ďakujem pani Koraca Bild, kolega Liberacký. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka, milí kolegovia. E, tento orgán sa vytvára preto, aby sme postihli e, zločiny a predvedli pred súd tých, ktorí e, konajú proti záujmo, finančným záujmom Európskej únie. Táto štruktúra by mala byť decentralizovaná a založená na národnej legislatíve jednotlivých členských krajín. A teda takéto zločiny by sa mali postihovať e, podvody, korupcia a ostatné nelegálne e, činnosti a napríklad podvody v oblasti DPH alebo podvody spojené s koheznými či polnospodárskymi fondami, e, rozličné typy pašovania, vrátane pašovania cigariét a je to teda veľký priestor eh, na mm, činnosť, ale eh, chcem sa sústrediť na jasné rozdelenie kompetencií medzi európskym prokurátorom Olafom Eurojastom. A je tu tiež eh, potreba užšie spolupracovať medzi členskými krajinami. Ďakujem pekne. Pán Nikolson nasleduje. Ďakujem pekne, pani eh, predsedníčka. Hlavný dôvod na vytvorenie Európskeho eh, prokuratúry je rozsah podvodov proti európskemu rozpočtu a niektoré čísla sú úplne um, alarmujúce. 104 miliónov minulý rok eh, padlo kvôli týmto podvodom. A teda um, táto, toto číslo je oveľa vyššie. Je takýto orgán najlepší spôsob, ako reagovať na podvody? To je otázka, ktorú musíme zodpovedať. V um, mojom volebnom obvode možno viac ako kdekoľvek inde sa hovorí o policii, o spravodlivosti, čo je naďalej veľmi citlivá oblasť. Po mnohých rokoch eh, vážnych zemien verejná podpora eh, eh, išla smerom k miestnej úrovni. Mám tu určité výhrady a uvidíme, aká krehká je táto dôvera Tam, kde existujú obavy, tak tam by sme ich mali vypočuť, taká je moja skúsenosť. A tiež chcem povedať, e, tá nulová tolerancia voči podvodom proti európskemu rozpočtu je potrebná, ale e, ak nebudeme brať do úvahy obavy e, členských krajín a vytvoríme nový orgán, tak to možno nie je to najlepšie riešenie podľa môjho názoru. Ďakujem. Ďakujem, kolega Nikolson. Teraz prejdeme k spontánej rozprave. Piati kolegovia požiadali o slovo. Pani predsedajúca, v prvom rade chcem povedať, že podporujem túto správu a takisto podporujem iniciatívu Európskej komisie. Eh, eh, podporujem to od zverejnenia. Európska únia má svoj rozpočet a myslím, že je iba prirodzené, aby eh, prokuratúra eh, chránila a hájila eh, finančné zájmy únie, aby eh, chránila peniaze daňových poplatníkov a takisto, aby sa to rozšírilo aj na trestnoprávnu oblasť. Žiadame, aby bola e, táto prokuratúra nezávislá od národných vlád, od inštitúcií EÚ a aby tam nebol žiadny politický vplyv. Takisto žiadame, aby bol dodržaný princíp subsidiarity, ale chcem povedať, že princíp subsidiarity sa nesmie používať ako nejaká výhovorka, ako alibi, aby e, sa um, predišlo nejakým spôsobom, ako ovplyvňovať Európsku prokuratúru v členských štátoch. Takže vítam túto správu a vyzývam všetkých ostatných uh, poslancov, poslankyne a členské štáty, aby podporili túto iniciatívu. Ďakujem. A hoci som za podporenie spolupráce medzi orgánmi členských štátov, napríklad pri implementácii európskeho zatýkača a vyšetrovacieho rozkazu, myslím, že členské štáty a ich prokuratúry mm, si musia zachovať právo e, e, zahájiť konanie. E, na tejto úrovni by európske inštitúcie mali podporiť snahu zefektívnenia národných justičných orgánov a aby sa zlepšilo ich prepojenie a spolupráca. Ak by súdne konanie mohlo byť spúšťa- zahajované na dvoch úrovniach, mohlo by to um, viesť k zmetku a ohroziť celý systém. Takže Európsky eh, prokurátor by mal uh, byť popri národných štruktúrach a to by vytvorilo ďalšiu súťaž, ktorá by bola škodlivá a neužitočná. Nasleduje pán Žobro. Chápem výhrady eh, predchádzajúcich rečníkov, hovoria, že EÚ nedokáže efektívne chrániť eh, finančné záujmy spoločenstva. A eh, teraz sa musíme zamyslieť nad tým, čo máme urobiť, čo by sme mali urobiť, aby sme boli efektívnejší pri zamedzovaní trestnej činnosti. Ale nemyslím si, že vytvorenie takéhoto úradu Európskeho prokuratúra je správnym krokom. Myslím, že potrebujeme flexibilnejšie Ehm, pokračovať eh, musíme mm, uplatňovať dobrú prax, školenia, výmenu informácií a myslím, že vytvorenie tohto úradu by zo sebou prinieslo množstvo problémov. Došlo by ku konfliktom medzi rôznymi úradmi, kompetenciami, právomocami a pôsobnosťami a myslím si, že vždy to vedie k zvýšeniu nákladov vzhľadom na krízu v Únii si to jednoducho nemôžeme dovoliť. Ďakujem. Ďakujem pán e, Žiobro a teraz pán Stojanov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Áno, mm, je tu určitá logika pri vytvorení Európskeho, Európskej prokuratúry E, dochádza tu aj k zneužívaniu možno prosekov únie, ale reakcia, ktorú by sme tu mali e, dať, je e, položiť si otázku, či tá Európska prokuratúra bude efektívna, pretože ak nie, tak to bude stať významné peniaze bez toho, aby to niečo prinieslo. A ďalšia otázka je, či bude nejaký Európsky súd, či bude Európsky trestný poriadok, trestný zákon európsky. No a odpoveď na všetky tieto otázky je nie nie som to ja, ktorý to hovorí. To hovorí 14 národných parlamentov, ktoré sa takto vyjadrili, čo je skutočne rekord v, tejto, e, v tomto konaní žltej karty. Takže žiadam komisiu, aby stiahla svoj návrh, aby sa neopakovali e, tie scény z hlasovania dnes predpoludním, kedy návrh komisie bol zamietnutý veľkou väčšinou poslancov. Ďakujem. Nasleduje pani Jakovina. Prekogranično djelovati i nadam se da će se na taj način postići stvarno prostor Dufam, že to prispieje k spravodlivosti v EÚ. Je dôležité lepšie koordinovať prácu medzi Europolom, OLAFom, a existujúcimi prokuratúrami musíme chrániť rozpočet EÚ a spoločne bojovať proti podvodom spoločnými opatreniami, e, pretože to, e, takéto podvody podkopávajú dôveru e, občanov voči Únii a preto musíme sa tiež zamerať aj na existujúce štatuty a vyriešetriť všetky podozrenia potrebujeme, eh, ak sa len hovorí, že potrebujem viac peňazí, tak veľa šťastia, musíme naozaj eh, využiť efektívne to, čo máme. Thank you, uh, chair. I will... Pani komisárka, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som uh, vyzvihnúť, že Európska prokuratúra vyplýva článku 86 zmluvy. Je to špecifický článok, ktorý hovorí o tom, ako tento veľmi neobyčajný spôsob príjmania legislatívy e, treba riešiť. Chcela by som poďakovať parlamentu za konštruktívnu e, podporu tejto iniciatívy a teším sa na prijatie predbežnej správy. E, plne súhlasím e, s parlamentom, že nie je možné, aby prokuratúra, Európska prokuratúra existovala bez toho, aby boli pevne zakotvené práva obvineného e, horizontálnym spôsobom, takže plne súhlasím a to je jeden z dôvodov, prečo komisia vyzdvihla tieto práva veľmi silným spôsobom a chcem poďakovať parlamentu za e, neustálu podporu, e, aby tie e, procesné práva boli prijaté a vyzývame radu, aby tiež prijala ešte otvorené procesné práva. Ďakujem pekne, pani podpredsednička Reding. A teraz spravodajca pán Jakolíno. Áno. Počuli sme kritické vystúpenia k viaceré, viaceré záležitosti, ktoré sú veľmi zaujímavé pre občanov. Máme povinnosť implementovať to, čo je v zmluve o fungovaní Európskej únie. A zároveň Musíme pripomenúť kolegom, že toto je predbežná správa a že môže tam byť určitá kritika návrhu komisie, ktorý ako celok, a to je veľký celok, ako celok to schvalujeme. E, riadna ochrana obvineného, to je niečo, na čom ešte musíme e, zapracovať, aké tam budú s tým súvisiace náklady. No a potom je to otázka právomoci prokuratúry. A všetko to musí byť e, sprevádzané zmenou v OLAFe, keď e, bude Európska prokuratúra fungovať. Na čo by sme mali... Teda budeme mať tú prokuratúru, ktorá bude maximálne bojovať proti podvodom, musí to byť v funkčné rýchlo, musí to byť dobre štrukturované, spravodlivosť musí byť efektívna, musí to chrániť občanov a zároveň chrániť práva obvinených a e, musí to zabezpečiť rýchle rozhodnutia a rozhodky. Takže takto e, môžu občania si obnoviť dôveru v inštitúcie EÚ, ale budú bude to vyžadovať aj e, pridelenie zdrojov Európskej prokuratúre, pretože e, inak budú musieť byť preradené z iných e, účelov a strátili by sa zdroje pre spoločné blaho a prešli by inám. Takže podpora, ktorú vyjadril výbor Libe, Ehm, myslím, že zajtra sa to tiež stretne v plene s podporou a príjmeme teda prvý krok, rozhodujúci krok eh, k prijatiu eh, definitívneho textu predsednička, dámy a páni, správa Jakolino um, bola prediskutovaná, ako povedal kolega Jakolino, zajtra o 12. sa bude o nej hlasovať. Teraz sa prejdeme k ďalšiemu bodu na programe, to je vyhlásenie Rady a komisie. Je to správa o pokroku Turecka za rok 2013. Chcela by som v prvom rade